Please, those colleagues who have something else to... Požiadam kolegov, ktorí majú iný program, aby pokračovali v svojich aktivitách mimo túto sieň. No a my môžeme pokračovať v programe, a to je výmena názorov o výmena názorov celosvetových výzov v oblasti zahraničnej politiky EÚ s pánom Enekom Landaburum, nadácia Naša Európa a pán Kevin Watkins, skupina európskych expertných skupín pri príležitosti vydania štúdií s názvom Zapojenie Európy vo svete a dávate pozor, že to je náročný názov, prečo si problémy Európy vyžadujú celosvetové riešenia a problémy sveta opatrenia na európskej úrovni. Takže ja by som dal teraz slovo pánovi Vandaburovi a pánovi Watkinsovi aby každý eh, predstavil prvú časť počas 10 minút a potom stajme čas na otázky a odpovede. Mhm. A vítam pána Grebyho, Šolca, pána Laporta z Európskej skupiny, expertných skupín. Kto to tak vás vítam, takže pán Landaburu, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni poslankyne a poslanci, ja by som vám chcel najskôr poďakovať za vaše nedávne zvolenie a chcem vám tiež zaželať veľa úspechov. pri plnení náročných úloh, ktoré má tento výbor. Podmienky vo svete a v Európe si vy vyžadujú, aby parlament zohral ešte významnejšiu úlohu, ako to bolo v minulosti. Myslím, že skutočne tu ide o schopnosť únie existovať a presadiť sa na medzinárodnej scéne. Inštitút Žaka Delorsa, naša Európa, sa zaoberá troma prioritnými otázkami. Poprvé, problematika európskych občanov, otázkami solidarity, súťaže a spolupráce. To bolo pre Žaka Delorsa základný motor európskej spolupráce. A tretí smer je vonkajšia činnosť Európskej únie. Takže vidíte, že my významné miesto dávame realite európskeho pôsobenia vo svete. Pre nás v porovnaní s inými inštitúciami je typické, že sa snažíme mať nedogmatický, neteoretický a pragmatický prístup k otázkam. Myslíme, že aktivita think tankov musí, musí, musí byť službou pre tých, ktorí rozhodujú, pre exekutívu, pre parlament, tak aby získali istú reflexiu. Kde od osôb, ako je Pascal Amietien, Davignon, Elizabeth Gigu a Jacques Delors. Sú tu ľudia, ktoré majú politické skúsenosti a ktorí uvažujú o základných témach zahraničnej politiky. Pre nás je tiež typické v porovnaní s inými inštitúciami, ktoré v Európe odvádzajú tiež veľmi pozorúhodnú prácu, že sme sa, je skutočné, že sme sa rozhodli sústrediť na viaceré priority, ktoré považujeme za kľúčové, či ktorým myslíme, že existujú možnosti pokročiť ďalej v oblasti súčasného legislatívneho obdobia. Takže práve preto sa s vami dnes stretávame, pretože vy postupne budete pôsobiť na zahraničnú politiku EÚ na základe skúseností inštitútu Naša Európa sme sa rozhodli pred európskymi voľbami vypracovať manifest, ktorý znamená zapojenie Európy vo svete. No a tam sú naše základné návrhy. Máme však veľmi málo času. Dopočul som sa, že mám 10 minút, snáď ma neprerušite a nepoviete, že máme 5 minút, ale no, stručne. Takže stručne vychádzame zo zásadného zistenia, a totiž, že už veľa rokov vo výraznej miere Európa a členské štáty Európskej únie strácajú vplyv vo svete a tak, to tak v oblasti politickej, ako ekonomickej, demografickej. Je to jednoducho skutočnosť, premisa, z ktorej vychádzame. A zároveň konštatujeme, že medzinárodná situácia sa v ostatných týždňoch a mesiacoch značne zhoršila a čo sa deje na hraniciach Európy na juhu alebo na východe, tak práve tieto aktuálne informácie sú veľmi znepokojivé a pálčivé. A treba reagovať, treba, aby sa uskutočnila nová mobilizácia, potrebujeme novú angažovanosť Európy, aby Európa čelila tomuto postupnému úpadku, aby získala späť svoj vplyv, čo sa týka politických realít, ktoré sa dnes ukazujú. V našom manifeste tiež konštatujeme, že žiadny členský štát, žiadna krajina nedokáže čeliť výzvam a poskytnúť riešenie pre otázky zahraničnej politiky, či už sú to špecifické otázky, ako je arabská jar, alebo politika Putina na Ukrajine, alebo v prípade všeobecnejších prírezových otázok no už dnes už pre, ani pre najväčšie európske krajiny neexistuje možnosť tieto veci meniť alebo ovplyvňovať. Vo svete, ktorý ktorý stále čoraz viac konkurenčnejším a konfliktným procením, a prostredím, ten európsky rozmer je zásadný a to tiež dôležité je preto, aby sme boli schopní konať. Otázka je teda, ako definovať pridanú hodnotu, ktorú môže poskytnúť zahraničná politika Európskej únie v kontexte, ktorý je samozrejme veľmi náročný a tu treba je veci realistický. Jacques Delors pred pár rokmi jasne povedal, že je potrebné dlhé intelektuálne politické zrenie, aby sme dokázali pracovať európsku zahraničnú politiku. Nože my sme od toho veľmi vzdialení. Bude treba konať mnoho práce v oblasti intelektuálnej a politické, aby sme postupne dokáža, dokázali vytvoriť základy a piliere také politiky. Videli sme, realita je taká, preto nemôžeme ignorovať Maastricht. Maastrichtská dohoda zlyhala. Maastrichtská dohoda, ktorá vytvorila základ spoločnej zahraničnej politiky, a keď vznikli aj ciele, ktoré dávali Európe možnosť konať aj v obranej oblasti, tak z veľkej časti tieto ciele neboli naplnené a zlyhali. Aj keď posledná Európska rada ministrov obrany s predsedami štátov a vlád ukázali, že existujú rôzne možnosti pokroku. Ale globálne na tom nie sme tak a nie sme tam, kde by sme podľa autorov zmluvy mali dnes byť. Medzi členskými štátmi sa objavujú rozpory v zásadných otázkach. To je realita. Nie je to žiadne prekvapenie. Každý má svoju minulosť, hlavne veľké krajiny ako Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko. Tieto krajiny majú svoje dejiny, a spoločné stanoviská sa hľadajú len veľmi ťažko. Pre mňa tiež veľmi vážne, že neexistujú spoločné ambície súčasných lídrov, tak aby sme v tejto oblasti dosta- dosahovali dostatočný pokrok, či už pretože nemôžu alebo nechcú. A tiež preto, že neexistuje vôľa postupovať vpred. Možno nedávne udalosti, možno nutnosť lepšie a viac sa zjednotiť, aby sme dokázali čeliť vonkajšej agresii, umožní v tejto oblasti istý postup, avšak to je realita, ktorej čelíme. No a proti týmto javom otázkou je, či máme zostať nečinní a tvrdiť len, že toto sa nedá, alebo odpovedi dokumenty, ktoré sme vám zaslali, sú také, že v budúcnom legislatívnom období, že zahraničná politika sa musí sústrediť na 5 základných oblastí. Mali by prebehnúť reformy, ktoré sú nielen žiadúce, ale tie, ktoré sú politické možné. Samozrejme je to náročné, ale politicky priechodné. Prvá z nich Hm, veľmi stručne to uvediem. Mám málo času, ale ukazujem na dokument, ktorý sme vám predložili. V prvej oblasti, kde si myslíme, že je možné dosiahnuť istý pokrok, to je príprava krízového manažmentu, riadenia kríz a kolektívnych obranných kapacít. Decembrová rada vedla niektoré základné motívy, kedy spolupráca pri rozhodovaní o spustení krízového manažmentu existujú isté konvergentné kroky, ktoré treba preskúmávať a kde môžeme výrazne postúpiť. V oblasti spoločnej obranej politiky je podľa nás kľúčové zaujať výrazný postoj voči niektorým krajinám, a to hlavne kvôli Rusku. Ide o prežitie, musíme je oveľa dôraznejší, aby sme dokázali definovať spoločné stanovisko behom priebehu vládneho obdobia sa nám zdalo, že treba revidovať Európsku bezpečnostnú stratégiu, pretože je to zaujímavý dokument, ktorý bol vypracovaný pred desiatimi rokmi pod vplyvom Javiera Solanu základná situácia sa zmenila. Je dôležité a pre nás by to mala byť priorita. To práca pre predsedu komisie a osobitného predstaviteľa pre zahraničnú politiku je treba zadefinovať novú stratégiu, je treba analyzovať súčasnú situáciu, treba analyzovať hrozby pre Európsku úniu, je treba reagovať na tieto hrozby a poskytnúť odpovede. Je jasné, že rozvoj náboženského fundamentalizmu zmenil situáciu a vyžaduje si reakciu, ktorá pred desiatimi rokmi nebola aktuálna. Nemôžem zabiehať do podrobností, avšak treba opätovne definovať stratégiu obrany voči situácii. No a to nám umožní stanoviť si priority a spustiť politickú diskusiu, ktorá je nevyhnutá nielen v jednotlivých krajinách, ale aj na európskej úrovni. No a Európsky parlament bude zohrávať v tejto oblasti kľúčovú úlohu. No a na záver, aby som bol stručný, tejto prvej oblasti riešenia kríz a bezpečnosti neexistujú žiadne skutočné prekážky, aby sme pripravili Bielu knihu Európskej bezpečnosti a obrane. Celý svet sa vyzbrojuje. Vidíme aj to, že európske krajiny v tomto zaostávajú alebo staknujú. No a proti súčasným hrozbám je skutočne nevyhnutné čili týmto otázkam. Vráti sa k tomu, nehovorím o tom, že riešenie sú jednoduché, ale sú nevyhnutné. A bolo by nezodpovedné nesnažiť sa o vypracovanie takéto knihy. No a druhá vec, kde sa dá dosiahnuť pokrok, to je spoločná energetická politika, aby sme si zaistili väčšiu nezávislosť a bezpečnosť väčší medzinárodný vplyv Európskej únie. Jacques Delors pred niekoľkými rokmi navrhol vytvorenie Európskeho spoločenstva pre energetiku, podobne ako spoločenstvo uhlia a ocele. Vytvoril v 50. rokoch základný prvok pre opätovné naštartovanie konkurencie schopnosti. No a sprevádzané základné zmeny v oblasti energetiky a týkalo by sa to hlavne zásobovania plynom, kde sme veľmi závislí na Rusku. Samozrejme, má to interné, vnútorné aspekty, treba vytvoriť vnútorný trh s energiami, ale má to tiež aspekty vonkajšie, teda aby naše ciele boli realistické. Polský premiér, ktorý sa čoskoro stane predsedom Európskej rady, podporil návrhy Jaka Delorsa a v priebehu tohto volebného obdobia by sa mohli zaznamenať výrazné pokroky, čo by rozumeli aj občania. Tretia oblasť, Ide o rozpracovanie otázky ľudských zdrojov dnes a zajtra v Európskej únii. A na základe toho sa zaoberať politikou pristahovalectva. Je to zásadná téma, vidíme to každý deň v novinách. Dejú sa tragédie, ktoré sa odohrávajú. Európa zdôrazňuje zabezpečenie vonkajších hraníc a nelegálnu migráciu. My nemôžeme mať migračnú politiku, ktorá sa bude sústrediť len na aspekty bezpečnosti. Je to dôležité. Tá výzva je to taká dvojitá. Väčšia rovnováha medzi členskými štátmi, aby sme niesli bremeno migračných politík a boje s realitou nelegálnej migrácie, žiadateľov o azyl, je teda potrebná väčšia solidarita medzi členskými štátmi, aby sme čelili tomuto obrovskému existujúcemu riziku. A ďalšia vec treba tiež predvídať demografický úpadok krajín EÚ. Budeme potrebovať o niekoľko rokov pracovné sily a Treba sa tým zaoberať objektívne, s nadhľadom, aby sme umožnili podporu politiky legálneho pristahovalectva. Teraz to veľmi zostručním. Štvrtý aspekt našich návrhov sa týka ekonomiky. Na ňu sa zameriame, najmä na politiku zmluv, nástrojov, myslím si, že musíme otvoriť hranice, aby, bolo možný, aby bol možný obeh tovaru a aby aj rýchlo rozvíjajúce sa ekonomiky mohli mať osoch z takéhoto pohybu. Tieto rýchlo rozvíjajúce sa ekonomiky musia mať náležité miesto aj v rokovacích sálach o obchodovaní. Transatlantický dialog je tu ďalším dôležitým prvkom je zásadné, aby sme mali harmonizáciu alebo aspoň približenie sa štandardov a noriem medzi EÚ a Amerikou, pretože aj toto zvýši konkurencieschopnosť a objemy obchodovania. Samozrejme, že o tomto by sa dalo hovoriť e, dlho ale dúfame, že z tohto všetkého vzíde pozitívnejší, vizionársky aspekt, ktorý bude možné uplatniť na Afriku, ktorá sa stane kontinentom 3. tisícročia. A preto prejdem na tretiu, nebudem sa pritom už dlhšie zdržiavať, prejdem na tretiu, tretí okruh a je to politika susedstva. Krym bol pre nás naozaj budičkom, treba zrevidovať susedskú politiku, pretože mnohé obranné prvky zlyhali zo základných dôvodov, ktoré fungujú na juhu a na východe. V roku 2004, keď som pracoval s Romanom Prodym, keď on bol predsedom Európskej komisie, prijali sme prístup, ktorý v podstate chcel nájsť istý spôsob spolužitia istý modus vivendi s krajinami, ktoré sa chceli stať členmi EÚ. Urobili sme ponuky aj tým krajinám, ktoré sa nechceli same stať členmi, ale bola to ponuka, aby si prispôsobili pravidlá, aby sa stali podobnejšími európskym krajinám, keď sa raz rozhodnú. A tieto rokovania boli s niektorými krajinami úspešnejšie ako s inými. Pozrime sa na východ. Mnohé krajiny prijali túto ponuku, zaujala ich. Pozrime sa na juh, tam sa odohrala arabská jar, pozrime sa na Gruzinsko, tam Európa sa skutočne nestala atraktívnou alternatívou, ani ňou nie je, pretože sa udiali veci v týchto oblastiach a Európa predstavuje niečo, čo neumožnilo veľkú mobilitu a preto nevznikol veľký záujem z politických, historických dôvodov, zo sociálnych dôvodov v týchto krajinách nevznikol záujem, aby boli integrované do únie, nemajú tie isté záujmy, to isté myslenie. Keď teda vidíme, ako sa veci v tejto oblasti stále zhoršujú na juhu a ako sa zapájajú aj vojenské sily do konfliktov, ako je ten v Sýrii, keď sa pozeráme na to, čo robí pán prezident Putin a aký je jeho prístup nie je ochotný, aby sme si nastavili normálne vzťahy s týmito krajinami, ktoré by mali byť nezávislé. Nuž, keď sa na toto všetko pozrieme, treba sa naozaj zastaviť a veľmi, veľmi vážne sa zamyslieť nad tým, ako reštrukturalizovať susedskú politiku, ktorú budeme realizovať v praxi. A to musíme urobiť. Musíme sa zastaviť a premyslieť si to, aby sme ambicioznejším a e, oduševnenejším spôsobom dokázali replikovať náš model, demokratický a sociálny model aj inde. Možno by sme mali robiť viac pre krajiny, ako je Tunisko, ktoré sú ochotné prispôsobiť sa nášmu modelu a menej pre tie krajiny, ktoré nám odporujú a ktoré nemajú záujem. Myslím si, že by sme mohli zamerať, e, koncentrovať naše úsilia na tie krajiny, kde je úprimný záujem o spoluprácu a o úspech v tejto oblasti. Záverom, zopakujem, čo som povedal pri niekoľkých príležitostiach, treba realisticky zhodnotiť i domácu situáciu, i zahraničnú situáciu, ale sú tu isté aspekty, ktoré treba zapracovať do, do legislatívy v tomto legislatívnom období, počas tohto obdobia volebného Európskeho parlamentu. Máme tu instrumentárium a z neho treba pozorne vybrať tie nástroje, ktoré by dobre fungovali treba nastaviť dobre vzťahy na najvyšších úrovniach inštitúcií tak, aby sme smerovali k tomu istému cieľu a je veľmi dôležité, aby v priebehu nasledujúcich 5 rokov človek, ktorý bude viesť radu pre zahraničnú politiku v Európskej rade alebo v Rade Európskej únie, aby sa zameriaval aj na presadzovanie veci v praxi, na, na samotné eh, dianie v teréne, pretože sa nedá koordinovať zahraničná politika od stola z domácej scény politickej, preto treba naozaj e, extenzívnejší prístup Európskej únie pri jej externej politike, takže energetické, dopravné, obchodné, Otázky, keď ich všetky zoskupíme a predložíme komisárom, títo by sa ako kolegium mali postarať o to, aby jednotlivé iniciatívy politické spolu ist, mali istú súhru, pretože máme čo ešte ďalej robiť. A bolo by najlepšie, aby sa pristúpilo k konvergencii tejto veci. Dámy a páni, máte pred sebou veľkú zodpovednosť. Leží na vašich pleciach, zvolili vás ľudia na to, aby ste práve vy ovplyvnili to, čo sa deje vo vašich krajinách, to, čo sa deje tu. Na vás záleží, aby sme mali silnú externú politiku, čo ukáže občanom Európskej únie že to všetko stojí za to. Prepačte mi, Máme tu obmedzený čas, ale predsa len dám slovo pánu Watkinsovi. Nech sa páči, máte slovo. Ja sa pokúsim využiť tento vymedzený čas. Všetkým ďakujem. Viem, že ste tu prvý deň. A prvý deň v škole je ten najbolestivejší po prázdninách, takže s vami cítim. Môžem vám povedať, že odteraz to bude lepšie. Utešujte sa touto myšlienkou. Ďakujem výboru pre zahraničné veci, ďakujem spolupredsedajúcim že vytvorili, tak povediac, think tanky o mno, mnohých týchto veciach. Keby sme o týchto veciach hovorili pred desiatimi rokmi, možno by sme hovorili len vymedzenie o pomoci, možno trochu o zahraničných investíciách, možno o obchodovaní. V našej správe sa vyjadrujeme o pomoci, ale už teraz len veľmi málo. A väčšina našej agendy teraz pozostáva z našich spoločných záujmov. Táto agenda je čím si, čím sa zaoberáte vo vašom výbore aj pri iných príležitostiach a ja si myslím, že tento vývoj odráža niečo, čo môže byť e, možno banálne, ale možno to stojí za to zopakovať a zdôrazniť a to, že svet sa dramaticky mení, geopoliticky sa mení pred našimi očami, hospodársky sa mení, ako keby sa tektonické platne globálneho hospodárstva zrazu pohli a vynorili sa rýchlo sa rozvíjajúce trhy, a rozdiel, rozdiely medzi severom a juhom, medzi bohatými a chudobnými krajinami už nie sú také výrazné. Musíme sa venovať kontinuite v mnohých problémoch. Ešte stále existuje na svete miliarda ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby z čosi viac ako milióna, prepačte, jedného dolára denne. Mnohé deti zomierajú ešte stále na podvýživu, čiže máme tu problémy, ktorými sa doteraz treba naďalej zaoberať. Chudoba je niečím, čo je aj záležitosťou zahraničnej politiky. Má tam svoje miesto, ale čoraz evidentnejšie je, ako rozvíjame naše think tanky, že to, čo sme tradične nazývali problémy rozvojových krajín, sú skutočne problémami s nedostatočným zabezpečením základných vecí a bezpečnosti, problémy vlády, problémy ekológie. A tieto problémy sú mnohokrát podobné ako tie, s ktorými bojuje Európska únia. Nie sú to len problémy rozvojových krajín. A možno len niekoľko príkladov Hovoríme o tom, ako Európa potrebuje globálne riešenia. Premyslite si, témy, o ktorých budete hovoriť aj na zasadnutí vášho výboru celkom iste. Prvou takouto témou je ebola. Je to priame zdravotné ohrozenie európskych občanov a nemá iné riešenie, len aplikovať efektívny systém verejného zdravotníctva v západnej Afrike nemá iné riešenie len pokračovať v medzinárodnej spolupráci. Inými slovami, ohrozenia európskych občanov sa nedajú vyriešiť inak len medzinárodnou spoluprácou. Zoberme si ďalšiu tému, migrácia pristahovalectvo, kríza v Stredozemnom mori a celkovo v Južnej Európe. Môžeme sa na túto krízu pozerať ako na problém z eh, pohraničia. Z časti je to pr- problém pohraničných oblastí, ale je to aj problém chudoby. Problém, ktorý vyplýva z ekologického zlyhávania niektorých krajín, problém, ktorý vyplýva z neznesiteľnej chudoby v niektorých krajinách, v konfliktoch, pramení v konfliktoch, eh, od ktorých ľudia utekajú a nedá sa prijať iné ako celoeurópske riešenie a také, ktoré ráta s medzinárodnou spoluprácou, efektívnou medzinárodnou spoluprácou. A toto je ústrednou témou našej správy. Mm, pán Brok, chcel som citovať z poznámky, ktorá odznela minulý týždeň z vašich úst na stretnutí s komisárkou Georgievou, keď ste hovorili, a téma bolo Ukrajina, parafrazujem vás, musíme všetky naše energie a všetky zdroje z EÚ nasadiť do obrany našich hodnôt a na to potrebujeme strategickú spoluprácu. Toto je presne ten rámec, ktorý musíme aplikovať na ten rôznorodý VR tém, ktorými sa zaoberá naša správa. Dúfam, že ešte nevypršal môj vymedzený čas. Ja som dosť e, široko sformuloval naše návrhy. Veríme, že Európska únia má mnohé politiky, finančnú, má e, aj nástroje, má aj hodnoty, má aj finančné prostriedky na to, aby sme sa vysporiadali s globálnymi hrozbami a aby sme sa podelili o príležitosti, ktoré vyplývajú z toho, že sa, Euró- že sa svet stal globálnym Všetky problémy treba prenášať na medzinárodnú úroveň dôveryhodným a efektívnym spôsobom a tomuto zamedzujú zlyhávania vlád, to, že neexistuje efektívna správa veci verejných, to nie je abstraktný alebo teoretický problém, je to praktické zlyhanie systému správy veci verejných, a ktorý má potom za následok zlyhávanie efektívnych verejných politík. Identifikovali sme 5 kľúčových oblastí týchto politík a ja by som vás poprosil, aby ste si naozaj prečítali túto správu, lebo ja to naozaj poviem teraz len v takej skratke. Prvou kľúčovou vecou je to, že Európa súrne potrebuje byť súčasťou takého globálneho hospodárstva, ktoré je stabilné a prosperujúce a tieto hodnoty sa zdieľajú Musíme mať svoje miesto na globálnom trhu, musíme byť stabilnými a prosperujúcimi aj my na týchto globálnych trhoch. Keď sa však pozrieme zbližša na európske politiky v oblasti obchodovania, máme tu prístupy k regionálnym obchodným dohodám, ktoré mnohé chudobné krajiny alebo najchudobnejšie krajiny vnímajú ako také, ktoré nie sú v ich záujme. Máme obchodné politi- prvky, ktoré vôbec nesúvisia, neharmonizujú s obchodnými a sociálnymi problémami. Napríklad, čo sa týka zárobkov, tie sa nedajú docieliť za cenu toho, že napríklad západná Sahara vykrváca tie politiky všetky musia pracovať v istej súhre, musia pracovať v harmonii. A to ste spomenuli aj niektorí predačníci z vás, že Európa má jedny z najambicioznejších cieľov na redukovanie emisí CO2. Historicky dokázalo, že má ambície pohnúť s problémami životného prostredia v regionálnom rámci aj v globálnom rámci sa pokúša o vysoké percentuálne úspory a takisto o zníženie emisií vo veľkej percentuálnej miere. Európa teda dokázala, že vie aktívne konať a mohla by pomôcť aj takým oblastiam, ako je západná Afrika s s financiami aj s adaptovaním sa na tieto globálne výzvy. Toto je naša politika a len ju treba jemnejšie nastaviť a vyladiť, aby neboli jednotlivé jej prúdy v konflikte. Čo sa týka komunita, komunity e, rozvojovej pomoci a vývoja, zistilo sa, že mnohí ľudia, ktorí sú v pasci chudoby, žijú v konfliktných zónach. Vieme, aký je podiel ľudí, ktorí žijú v takýchto oblastiach problémových a konfliktných a vieme, že sa ich podiel zvyšuje. Myslím si, že tu by mohla zasiahnuť Európa. Európa má za sebou históriu mediácie konflikt, konfliktov, napríklad na Filipínach a na východnom Timore takto úspešne zasiahla, ale sú tu aj ďalšie oblasti, kde sme dokázali, že vieme, čo robíme, napríklad humanitárna pomoc, ak dokážeme v povojnovom stave pomôcť s rekonštrukciou danej krajiny, tak vždy to dopadlo dobre. Ak necháme krajinu samú na seba, tak v postvojnovom stave často sklzne do predchádzajúcich konfliktných situácií, takže si myslím, že rozvojová politika s humanitárnou pomocou v postvojnových situáciách je, má byť na našej agende. Čo sa týka demokracie ľudských práv, toto je ďalšia oblasť, v ktorej EÚ už od svojho zrodu má istú výhodu, pretože vychádza z charty ľudských práv a mali by sme naozaj e, propagovať hodnoty charty na medzinárodnej scéne. V niektorých prípadoch to robíme, inokedy, napríklad ako v Egypte, to nerobíme. Sú tam silné strategické a komerčné záujmy, ktoré pošliapali princípy ľudských práv. V subsahárskej Afrike tiež sa nám nedarí použiť e, príklady tých krajín, ktorí úspešne bojujú s chudobou na iné krajiny, ktoré pre ktoré je tento boj výzvou. Myslím si, že naše inštrumentárium je dostatočne bohaté, aby sme z neho mohli vyberať delegácie do rôznych krajín, investičné dohody, ktoré sa preskúmavajú pri takýchto výjazdoch a ďalšie. Chcem sa ešte venovať téme nerovnosti a chudoby. Únia urgentne potrebuje rovnorodejší spôsob globalizácie. To je abstraktný princíp, podľa ktorého treba ísť ďalej. A čo sa týka znižovania chudoby, je mnoho oblastí rozvojovej pomoci, v ktorých sa nám darí a čísla chudobných ľudí klesajú a prežívanie detí po narodení vstúpa. Faktory, ktoré merajú zlepšovanie života, sa zlepšujú. Napriek tomu mnohí ešte stále nedokážu zlepšiť svoju vlastnú situáciu a týmto sa manifestuje globálny problém, ktorému čelíme aj v Európe. Prosperujúca spoločnosť má, je to pravda, existuje, ale príliš veľa ľudí pokrivkáva a nedokáže stíhať tempo rozvoja takejto spoločnosti. Preto by sme mali použiť nástroje, použiť dohody tak, aby sme bojovali nielen s absolútnou chudobou, ale aj s nerovnosťou v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, prístupu k čistej vode, napríklad k hygienickým záležitostiam. Problémy, ktorým sa venujeme v našej správe, sú výzvy pre správu veci verejných. Viem, že mnohé poznámky, ktoré odzneli z úst pána Landabrua, boli k veci a chcem sa vyjadriť aj ja k niektorým výzvam, pre správu veci verejných. Prvou výzvou je koherencia, konzistentnosť, to nie je nič nové. Máme také štruktúry správy a vlád, ktoré sú nekoherentné a ktoré potom produkujú nekoherentné politiky. To je výzva, ktorej čelíme. SVČ sa pokúša zabezpečiť väčšiu koherentnosť politik a napriek tomu sa nám prekryvajú mandáty medzi podpredsedničkou komisie a vysokou predstaviteľkou únie, 28 komisármi, ktorí e, nie sú najlepšie koordinovaní, ktorí sa venujú e, podobným veciam, ak tam ide o zisky, ale ktorí sa potom nepodielajú takto hromadne už na výzvach, ktoré, ktoré treba riešiť. Lečník je prerušený a hovorí, že za dve minúty ukončí svoje expoze. Vysoká predstaviteľka Európskej únie sa sústreďuje na rozšírenie Európskej únie a na bezpečnosť Európskej únie. Naše argumenty v našej správe na rozdiel od tohto prístupu hovoria, že musíme sa venovať kolegiu komisárov, aby pracovali v súčinnosti pri investovaní, obchodovaní, klimatických zmenách, obchodovaní pretože efektívnosť Európskej únie na medzinárodnej scéne sa oslabila tým, že sa ne, nedobre spravujú aktíva. Hovoríme tu o zmene paradigmy, zmene kultúry a ja si myslím, že rola Európskeho parlamentu bude významnejšia pri koordinovaní rôznych európskych inštitúcií, pretože tu je celá skupina inštitúcií. O tomto hovoríme v správe a záverom by som chcel apelovať na tento výbor. Myslím si, že toto je tá chvíľa, kedy máme príležitosť začať väčšmi dôverovať v európske inštitúcie. Táto dôvera sa nedávno ukázalo, že iba tretina Európanov vedia niečo o EÚ a dve tretiny Európskej únie neveria, alebo o nej dosť nevedia. Zdá sa, že Európska únia nedokáže sa presadiť, nedokáže na medzinárodnej scéne ukázať, čo vie a čo robí. Preto sme v našej správe sa sústredili na to, ako znovu nastoliť dôveru občanov voči EÚ. A na to, ako úspešne e, završiť globálne úsilie tak, aby naše globálne záujmy sa splnili. Ďakujeme vám za vašu správu, hovorí pán predseda výboru budeme pokračovať s takouto zásadnou debatou aj v budúcnosti, s debatou tohto typu, rozpravou tohto typu. Všetky materiály podkladové, ktoré na takéto vypočutie sú potrebné, budete mať aj vysoká predstaviteľka, keď príde. Môžeme potom mať eh, rozpravu, dokonca aj takú, ktorá sa týka rozpočtu Máme čas do 3 štvrte na 7, to nie je veľa. Máme tu ešte 7 rečníkov. Môžeme sa dohodnúť, že budú hovoriť každý iba jednu minútu, prosím. Alebo nebudeme vôbec hlasovať o rozpočte. Nie, to nie je asi možné, že? Nie, hlasovať budeme o 12. zajtra. Tak každý dostane teraz jednu minútu. Pani Perinsky, nech sa páči, nie je tu už je? Pán, ja som pán, nie som pani, som z Bulharska, som novým členom Európskeho parlamentu. Som súčasťou delegácie Euronestu, súčasnil som sa aj predchádzajúcich vypočutí. A ak dovolíte, stačí mi len pol minúta. A vaša piata poznámka sa týkala politiky susedstva. Chcem sa vás opýtať na východné partnerstvo, mm, pretože ste tvrdili, že naša ponuka nebola dostatočne presvedčivá a možno nebola dostatočne dobre prijatá, pretože nebola dostatočne rozsiahla, čo sa týka aj dostatočných realistických výhľadok k týmto krajinám, aby sa mohli stať súčasťou EÚ. Myslíte si, že by sa mala prehodnotiť politika východného a partnerstva v tom zmysle, aby sa z priestor interakcie medzi krajinami na východ od krajín východného procesu a nie len snažiť sa priblížiť ich k EU, čo znamená oddelovať ich od ich východných susedov. Ďakujem. Pokúsim sa dodržať eh, časové obmedzenie. Veľmi ma teší, že eh, tu vidím pána Landa Buruma. Som vašim veľkým fanúšikom. Obaja ste možno príliš ambiciozní, ale možno aj príliš negatívni. Myslím, že naša politika predsa len mala isté úspechy, nebola celkom úplným zlyhaním. Tvrdiť, že otázky riadenia sú dôvodom niektorých zlyhaní, podľa mňa je pravdivé, ale mali by sme hľadať aj možnosti nápravy. Čo sa týka celého dlho zoznamu, čím získame politickú vôľu v členských štátoch, e, počujeme rozsiahle analýzy o tom, aké konkrétne opatrenia treba prijať. Ja sa pýtam, čo potrebujeme na to, aby sme získali dostatočnú politickú vôľu, napríklad v otázkach obchodu. Myslím, že to je úplne klasický príklad toho, kde Európa môže urobiť o mnoho viac, aby obhajovala No, svoj záujmy tam, kde je nedostatok eh, ďalej. Čo sa týka hospodárskej politiky, eh, tá sama o sebe nestačí. Teda takéto spoločné politiky eh, sa musia navzájom zosúľadiť a tiež musíme zohľadniť zosúladenie ich obsahu, nielen tematického zamerania. Ďalšia rečníčka. Pani Nec, ak dovolíte, najskôr by som chcela pozdraviť pána Landa Buruma. A ja som mala tu čest spolupracovať s ním pred nejakými 15 rokmi v našej spoločnej snahe prípravy veľkého rozširovania Súčasné členské štáty boli vtedy len kandidátskymi krajinami a zažili sme toho spolu naozaj veľa. Myslím, že si z tohto môžeme zobrať veľmi dobré ponaučenie a síce, že je dôležité nežiadať od ostatných, čo nemôžeme poskytnúť a dokázať ani my sami. Mali by sme byť e, dostatočne pokorní seba kriticky. A tým by sme možno primali vznik eh, rôznych um, veľkých myšlienok. Nejak povedané, ak chceme byť úspešní, v našej politike pre tretie krajiny, myslím, že by sme mali hrať eh, s sebou kartu legálnosti. Nemali by sme si klasť príliš veľké ambície, hovoriť e, vzletne o veľkých e, e, princípoch a zásadách, ako by bolo všetko v poriadku u nás doma. Teda mali by sme vychádzať z princípu rovnosti. Myslím, že udalosti tohto leta ukazujú veľmi smutne, že naše inštitúcie Funguje sa dobre, keď všetko beží priaznivo, ale vidíme, že sú tu obrovské nedostatky, keď sa veci skomplikujú. Tiež vidíme, aké je ťažké hľadať eh, nejaké reálne odpovede na naše otázniky a nad tým sa musíme podrobne zamyslieť, pretože to môže byť naozaj veľmi nebezpečné, ak tieto odpovede nenájdeme. Ďakujeme. Ďalší rečník. Pán Iglesias. Ďakujem. Veľmi ma teší, že pán predseda má dobrý vkus a páčia sa mu speváci, ktorí majú rovnaké prízisko ako ja. Snažite sa zamýšľať e, sa nad vecami zároveň, ako sa veci robia. Povedali ste nám dve hlavné posolstva. Jednak, e, že Európa upadá, že svet sa mení, Európa stráca vplyv. Musíme prehodnotí našu zahraničnú politiku. Európa je síce hospodárským obrom, ale politickým trpaslíkom. Teda späť sa mení, sú tu nové problémy, ako napríklad fundamentalizmus alebo udalosti v Rusku, je tu ďalej chudoba, hlad, dlhodobé problémy, ďalej problémy životného prostredia, ale aj spravodlivé rozdeľovanie bohatstva Prečo vlastne k tomuto všetkému dochádza? Je to kvôli nedostatku ochoty, kvôli nedostatku politickej vôle, aj nedostatku e, dobre fungujúcich inštitúcií. Nemyslíte si, že to súvisí celé s demokraciou? Je to slovo, ktoré úplne chýba vo vašich prejavoch. Hovoríte o masrickej zmluve, to je všetko veľmi pekné, ale všetky tieto demokratické e, nástroje, demokratická suverenita, ďalej centrálna banka, toto všetko nemá kde tie inštitúcie nemajú priamnu zodpovednosť. By ste spomenuli hudbu. To mi napadá, že máme Európsku trojku, máme tri inštitúcie, ktoré vôbec sa nemusí zodpovedať na našim občanom. Teda celkom iste nedostatok demokracie, do veľkej miery súvisí s tými problémami, ktoré tu máme. E, ďakujem pekne. Európska centrálna banka eh, musí predkladať, eh, prosím, eh, správy štvrťročne Európskom parlamentu. Nechcem nejako zdržovať rečnícky čas, ale len som to chcel uvieť na pravú mieru. Nebolo to totiž celkom pravdivé, čo ste povedali ďalej, pani Fotiga. Ďakujem, pán Landaburu. Je veľmi zaujímavá vaša správa. Podarilo sa mi prečítať iba je súhrn, ale dokonca aj po tejto prednáške mám pocit, že niektoré veci sa ťažko spochybňujú, napríklad eh, potreba revidovať stratégie európskej bezpečnosti z roku 2003. To je úplne zjavné, že to urobiť musíme. Alebo veľmi odvážne tvrdenie, že vyhliadka pridruženia alebo rozšírenia už nie je až tak atraktívne ako v minulosti, ako bol napríklad koncom 90. rokov. Ale sú aj príklady, ktoré chcem spomenúť. Objavila som slovo solidarita iba jeden jediný krát, keď spomínate, že sa musíme vyrovnať e, s nezákonným pristahovalectvom. Musíme sa s tým nejako vysporiadať. A druhá vec. Spomínate oblasti geopolitických e, víziev a ťažkosti, ktoré si vyžadujú naše spoločné úsilie A tam Rusko a ruská neoimperialistická politika úplne chýba z tohto vášho zoznamu. Isté, že v niektorých pasážoch spomínate Rusko, popisujete politiku Ruska voči Ukrajine najmä voči Ukrajine, ale Ukrajina je len ukazovateľom dlhodobej ruskej politiky, veľmi presne zameranej na svoje bezprostredné susedstvo. A do istej miery, keď krajiny východného e, susedstva, alebo niektoré iné krajiny Južného Kaukasu napríklad, majú pocit, že Európska únia už nie je pre nich až tak atraktívna. Cítia sa opustené, alebo cítili sa minimálne opustené. Musíme teda byť veľmi opatrní v tom, keď spomíname ťažkosti. Možno hĺbšia integrácia nie je ideálnym riešením na to, aby sme ich odstránili. Ďalšia rečnička. Pani Gomeš, e, ďakujem za obe správy, súhlasím s nimi aj s vašimi tvrdeniami. Myslím, že zásadná e, otázka je otázka rovnosti. Tu nejde len o rozširovanie rovnosti e, v širšom radre, ale aj v rámci EÚ. Ďalej otázka daňových únikov, aj tá je veľmi kľúčová. Ešte jednu vec ste opomenuli a síce jadrové kapacity a jadrová energia, pretože nemôžeme ani myslíte na dostatočný trh s energiou, ak sa nevysporiadame aj s otázkou jadrovej energetiky v súvislosti s otázkou bezpečnosti. A ďalšia téma, ktorá mi tu tiež chýba, je koherentnosť našich krokov na vonok. Spoločná zahraničná bezpečnostná politika, spoločná obranná politika. E, nemyslím, že bola skutočná snaha vykonávať túto koherentnosť dokonca ani na komisii. Má to rôzne dôvody, nebudem zachádzať do podrobností, ale nebola to podľa mňa úprimná snaha. Neviem, či môžeme byť dostatočne koherentní, keď sa napríklad pozeráme aj na otázku riadenia e, na globálnej úrovni, e, konkrétne reforma Bezpečnostnej rady a naše zastúpenie v Bezpečnostnej rade a to súvisí e, celkom priamo aj s tou otázkou jadrovej energetiky, ako ste viete. Ďalší rečník, pán Veurunen. A pán predseda, ja tu vystupujem ako e, náhradník na to výbore a podpredseda výboru pre rozvoj. Myslím, že správa je to vynikajúca. E, chcel by som ju mm, oceniť. Myslím, že musíme posilniť globálnu úlohu Európskej únie Domnievam sa, že by sme sa mali sústredovať na oblasti, kde už sme vedúcou silou vo svete obchod, rozvoj a životné prostredie. A naozaj je potrebná väčšia miera koordinácie. Tieto témy navzájom úzko súvisia. Pán Watkins hovoril o tom, že je potrebné veci koordinovať na komisii. V parlamente, myslím, by sme mohli začať tým, že budeme tu vo výbore AFET to znamená vypracovať e, správu z iniciatívy o globálnej úlohe EÚ a to v spolupráci s ostatnými príslušnými relevantnými výbormi. 50 sekúnd, prosím pekne. Ďalší rečník. E, ďakujem. Pán Kristea, ja mám len krátku otázku, ak dovolíte na našich hostí. Chcel by som spomenúť eh, vyhlásenie predsedy Junckera, ktorý sa vyjadril, že v najbližších 5 rokoch eh, nebudú žiadne ďalšie pristúpenia do EÚ. Chcem sa opýtať eh, na politický dopad tohto jeho vyhlásenia na Západnom Balkáne alebo v štátoch, ktoré intenzívne pracujú na tom, aby implementovali reformy a podpisujú dohody o pridružení a tak ďalej, ako napríklad Moldavsko. V júni tam prebehnú voľby Aký si myslíte, to bude mať dopad e, na tieto krajiny? Toto vyjadrenie predsedu Junckera. Ďalší rečník. Pán e, Watkins, e, hovorili, povedali ste, že má minútu a vyzerali ste, že to myslíte vážne. Tak sa pokúsim dodržať to. Súhlasím do veľkej miery s otázkami, ktoré kladiete. Áno, mali by sme E, sa viac posadiť v princípe pokory, taktiež e, solidarity. Nemali by sme byť príliš ambiciózni, ale mali by sme byť reálni v našich ambíciách. Myslím, že faktom je, že je mnoho oblastí, v ktorých e, sa nevyužívajú momentálne disponibilné možnosti, pretože sú tu rôzne okolnosti, ktoré nám to neumožňujú Spomínajú e, sa tu krajiny ako Rusko, Ukrajina, ale sú aj krajiny ako Mali, Južný e, Sudán, Centrálna Afrika a tak ďalej. E, tam je humanitárna podpora a, a program zahraničnej politiky a aj úsilie rekonštrukcie podkopávajú úlohu Európskej únie. Ďalej, čo sa týka životného prostredia, máme istý pokrok v oblasti vytvorenia celoeurópskej siete a ďalej trh s uhlíkom, aby sa to napojilo e, už je na ciele v oblasti znižovania uhlíkových emisí. E, Súhlasíme s podpredsedom výboru DB, že by sme mali vypracovať e, správu, ktorá popíše naše priority. Myslím, že takýmto dokumentom by sme vytvorili základný kameň toho, o čo sa chceme snažiť, pretože ak by sme mali takúto správu, jasne by sa ukázalo, že ciele sa môžu naplniť len e, keď pristúpime inak k otázkam riadenia. Pán Howitt e, poznamenal veľmi správne podľa mňa, že e, teraz nie je čas na nejaké vzletné nápady a rúžové rozmýšľanie. Musíme sa pozerať do budúcna na program po roku 2015, keď Európa bude mať opäť príležitosť eh, prezentovať sa ako globálny líder. Teda 2 minúty 19 sekúnd, eh, lepšie to to nedalo. On, en une minute. Euh, bon, Áno, tak eh, za prvé ďakujem pekne za všeobecné pripomienky. Ukazujú, že čo sa týka záverov, neexistujú tu nejaké zásadné rozpory. Za druhé, Chcem sa sústrediť na poznámku pána Hawita. Ako zaistíte, aby politická vôľa išla správnym smerom, ako vyjadriť túto politickú vôľu? Úloha európskych inštitúcií, či už je to parlament alebo komisia, je za prvé dávať jasné analýzy medzinárodnej situácie a politické analýzy, tak aby občania boli informovaní a tiež vlády členských krajín, aby v tomto smere boli správne, aby dokázali správne analyzovať iniciatívy, aby sa tieto iniciatívy dali presadzovať a za druhé, aby sme v situácii, kde by bolo viac politické vôle pre väčšie, pre väčšiu politickú integráciu, predkladať návrhy a hovoriť o nich nie uzavretých kruhoch, ale v inštitúciách, v jednotlivých krajinách, vo vašich politických stranách. Hovorí sa v rámci vašich politických stran dosť o Európe. Aj mojej strany, ja som tiež členom politickej strany. No a občanom budeme bližšie, budeme dohodnejšie, a budeme predkladať konkrétne návrhy, ktoré budú znamenať mobilizáciu. A vždy, keď Európa šla vpred, bolo to na základe myšlienok a na základe dohody mužov a žien, ktorí sa dohodli, že treba ísť vpred. A jedna odpoveď pánu Iglesiasovi. Nemôžem prijať. By sa povedalo, že trojka je jedným z hlavných nástrojov činnosti Európskej únie. Európsky parlament je oveľa dôležitejší a nemôžeme tvárať takúto karikatúru Európy. Máme povinnosť vyvolať sympatie našich občanov a väčšina občanov si želá, aby sme boli silnejší, aby sme obhajovali hodnoty a naše ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem vám obom. Ako som už povedal, v tejto diskusii budeme pokračovať a myslím, že Takáto správa je dôležitá a možno by sme sa mohli zamyslieť, ako to zmeniť na nejaký európsky katalóg požiadaviek, aby sme skonštatovali, že skutočne ako vytvoriť nejakú viac výborovú správu, pretože je jasné, že zahraničná politika dnes závisí od mnohých vývojových tendencií v krajinách. No a mali by sme vnímať širší kontext. No a preto by sme sa mali zamyslieť, ako, aké praktické dôsledky z toho vyvodíme pre našu prácu. Ďakujem pekne. Myslím, že zostaneme v kontakte. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, a teraz musíme prejsť otázkam rozpočtu, pretože zajtra o 12.00 budeme hlasovať. Má niekto nejaké pripomienky, spravodajcovia, spravodajkyne? Pán Balčítis? Ďakujem veľmi pekne. Mám len 5 minút. Nemám žiadne zásadné pripomienky. Na úvod by som chcel poďakovať zástupcom skupín, koordinátorov, tieňovým spravodajcom. Ja som predložil 56 pozmeňujúcich návrhov a budem sa snažiť znížiť škrty, ktoré navrhuje rada. Dnes sme hovorili o rôznych problémoch a musíme vyvážiť naše želania a finančné zdroje k dispozícii. Vidíte moje stanovisko, stanovisko kolegov z iných skupín a som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromisy, kompromis v niektorých náročných otázkach. By som chcel poukázať na pozmeňujúci návrh pána Predu číslo 11 o zastúpení. Ja nemyslím, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis na neskôršom stretnutí. Nepodporujem podmajúce návrhy pani Lozing, ktorá chce ukončiť financovanie na policajnú misiu v Kosove a chce tiež zrušiť agentúru Frontex namiesto toho sa zameriavať na civilné misie a pomoc. No vidíme, že dnes potrebujeme adekvátne finančné zdroje. Ak hovoríme o pozmeňujúcich návrhoch, a povedať, že dosiahli sme dva pozmeňujúce návrhy o stredomorských krajinách, sme dohli s pánom Prehom, Predom, ďalší pozmeňujúci návrh a predložil pán Metrix, ďalších miliónov pre Palestínu. No a ako vieme, ale podpory pani Šáke a jej návrhy a riadku 50111 a 5.0.92.91 Maroko, Sahare, Palestíne potrebujeme jasnejšie riešenie tejto otázky. Ja chcem požiadať o pozmeňujúci návrh, aby indikovali, kto bude zodpovedať za čo. Kto bude zodpovedať za tieto pozmeňujúce návrhy. No a ďalší pozmeňujúci návrh o štúdii v krajine Harkiv. O predložený návrh zmeníte meno, názov, Mala by to byť štúdia situácii v Rusku a na Ukrajine. Ak pani Harmsa bude súhlasiť so zmenami, tak podporíme ich. Tai ir būtų tiek, gerbiamas pirmininkė, dėl. Pán predseda, a to je a teraz všetko, čo sa týka návrhu rozpočtu na rok 2015. Ďakujem. Pán Preda. Euh, Ďakujem pekne, skutočne stručne, pretože máme schôdzu tieňových spravodajcov Musíme nájsť kompromis hlavne, čo sa týka otázok delegácie v Iráne. To je asi najzitlivejšia vec. Hm, za nás by som chcel povedať, že my sme vychádzali z myšlienky, že treba zaistiť finančne najdôležitejšie priority. Záleží nám na tom, aby financovanie kríz v našom susedstve sa neznižilo v porovnaní s minulým rokom. Nemali by sme teda poskytovať menej prostriedkov pre tieto akcie. No a po druhé, sledovanie volieb. To je veľmi citlivý bod. Otázka je, či by sme mali ísť na drámec k 2014. Okrem toho sú tu pilotné projekty, ktorých nám veľmi záleží, hlavne projekt kolegu Gálera o spoločnej obranej bezpečnostnej politike, ďalej projekt kolegu Salafranku, pašovanie drogov v Latinskej Amerike, ďalej pilotný projekt, ktorý navrhol predseda Brok, ktorý sa týka prechodu súvisiacich procesov susedných krajinách, hlavne v Bielorusku. Dúfam, že sa dohodneme a naše hlasovanie nebude rozpolplné. Dívam sa na kolegu Havita, keď ide o tie drobné otázky, ktoré nie sú doriešené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja myslím, že je hodný čas zamyslieť teda sa nad prioritami, pretože tu nedostatok peňazí, kríza nás nutí zamýšľať sa nad tým, kde využijeme naše peniaze. No a v Sredných štátoch um, sú krízy, to treba zohľadniť. No a rada by som tiež zdôraznila, priority, to je politika východného susedstva, Tiež eh, treba dať peniaze Palestíne, pretože situácia je taká náročná. Ja chcem tiež poďakovať všetkým kolegom za dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne. Pán Howitt. Ja som sa nechcel prihlásiť, ale poslal pána predu. Musím reagovať veľmi rýchlo. Pán Balčitý z našej skupiny odvedol vynikajúcu prácu. Je to náročné po európskych voľbách tak rýchlo to spraviť. Som si istý, že na ďalších stretnutiach budeme zaznamenávať úspechy, takže čo sa týka rozdielov, otázka Iránu, je to pozícia našej skupiny, že chceme mať stále zastúpenie v Tehráne, ja chápem snahy EPP, nechcú oddeliť toto rozhodnutie. Chcú ide výsledok rozhovoru s Iránom. No a náš čo obavy spočíva v tom, že nie je úplne jasné, čo bolo úspechom, no a ďalej E, podporiť možnosť dosiahnutia úspechu. Čiže sú tu rôzne interpretácie možné. No a ponuka pre našich kolegov z EPP je, že sa zdržíme v hlasovaní, nebudeme hlasovať proti návrhu EPP. A to podľa mňa znamená, že návrh EPP prejde. A viem, že EPP a na to zareaguje pozitívne. No a Dúfam, že tým zajistíme väčšinu a úspech. Ďakujem. Pán Tenok. Skupina ECR je proti akýmkoľvek akomkoľvek nárastu rozpočtu. Myslíme, že sú tu možné ešte škrty. A Tak my sme proti nejakým výzvam, žiadostiam navyšovania rozpočtu Dokonca myslím, že by tu boli možné redukcie, ale sú pre výmočné oblasti, ako ukázali kolegovia, napríklad východné partnerstvo, to, čo sa deje momentálne na Ukrajine, humanitárna pomoc v Blízkom východe, hlavne Sýria a Iráka. Možno sú nejaké zmeny, ale celkovo podporujeme pozíciu rady. A čo sa týka Iránu, tak to je samozrejme veľmi citlivá otázka. Sú silné argumenty na oboch stranách. Ja to akceptujem. A naša skupina má stále názor, že načasovanie ešte nie je správne. Vyslal by to zlý signál do Teheránu. Ak by sa tam otvorila delegácia EÚ, keď sa môžu zmeniť a jasné, že potrebujeme komunikačné kanály, to, čo sa deje v Severnom Iraku, ale momentálne podporíme vymazanie čo pozmúce návrhu. Irán podľa nášho názoru nie je dostatočne demokraticky reformovaná krajina. Ani nás neprezvedčila, že zruší svoj jadrový program. Či nepodporíme nič, čo by Teherán mohol vnímať ako zlepšenie diplomatických vzťahov z EÚ. Ďakujem. Pani Lusing. No, otázka priorita. To už kolegovia spomenuli z nášho pohľadu, eh, rozpočet EÚ je čoraz menej transparentný a čoraz menej je v prospech priorit, v prospech demilitarizácie, v prospech ostrašovania rôznych výskumov v oblasti e, vyzbrojovania a e, je prospech ekonomických záujmov a to e, vedie k veľkej záťaži na humanitárnej strane a taktiež to narúša dopady našej humanitárnej pomoci. A preto sú tu možnosti škrtov, ale na druhej strane aj možnosti navýšovania rozpočtu a preto naše pozmeňovacie návrhy sa až tak veľmi nezmenili. Ide predovšetkým o skrtne financovania nástrojov, ako napríklad nástroj stability a mieru v na Ukrajine. E, zároveň žiadame navýšenie humanitárnej pomoci, rozvojovej pomoci a, a podpory zmierňovania, ozbraňovania. Taktiež e, sa e, domnívame, že je potrebné pomáhať viac Palestíne. Práve som sa dozvedel, že európske inštitúty, ktoré chcú stabilne pôsobí na Ukrajine, nie sú len ruské tanky. To ste sa naozaj dozvedeli až teraz, alebo to bolo cynické? Nie, to bolo sarkastické. Pán Preda. Wird sich das morgen aufklären bei der Abstimmung. Ich habe noch eine Bemerkung, um eine äh, Frage zu stellen äh, bezüglich dieses. Zajtra sa ešte budeme venovať äh, otázke pani Harms, pokiaľ ide o inštitút v Charkove, Európske inštitút pre ruských štúdí, ako by sa to prosím volalo po rusky? Európske centrum pre ukrajinské štúdie alebo tiež ruské štúdie? Možno niekto by mohol nájsť zajtra odpoveď na túto otázku. Len taká logická otázka. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich. Äh, Srdečná vďaka. Uvidíme sa zajtra o 9. E, s talianskou ministerkou zahraničných vecí. Rozšírené predsedníctvo o 8. prosím. Ich schlage diesen Titel vor, Center for Ukrainian and Russian Relations. Ja.